Predtým vám ešte oznámim dve veci. Nikto nenamietal do 24 hodín popis odporúčanie výboru Júri. To bolo včera oznámené pri otvorení schôdze. Ide tam o dve eh, delegované eh, dva delegované eh, nariadenia, takže tieto budú schválené v súrade s rokovacím poriadkom v prijatých textoch.